Liebe Kolleginnen und Vážení kolegovia a kolegyne, vážené dámy a páni, vážení hostia, je mi veľkou cťou predstaviť vám tohto ročného nositeľa Zacharovej ceny doktora Mukwegeho a jeho manželku z Konžskej demokratickej republiky a privítať ich v Európskom parlamente. Vážený pán Mukwege, vítajte tu v parlamente. A verte mi, že je na veľkou cťou privítať vás tu a sú tu ďalší hostia, ktorí sa zaslúžili o ľudské práva a slobodu. Medzi nimi je Elizaveta Šepetilníková, e, predstaviteľka Euromajdanu. A tu by som chcel privítať mene Európskeho parlamentu. Vy, pani Šepetelníková, a vaši kolegovia, kolegyne, vaši priatelia, ste preukázali obrovskú odvahu a Bojovali ste za dobrú budúcnosť svojej krajiny. Vyšli ste do ulic, aby ste mohli žiť v demokratickej a slobodnej Ukrajine a chceme vám vyjadriť plnú podporu a solidaritu. Dámy a páni, chcel by som privítať aj Dinaru Junos. Vy, pani Junos, ste prišli dnes eh, do Štrasburku, aby ste zastupovali svoju mamu Lailu Junos ktorá tu nemôže byť s nami, pretože ešte stále uväznená. Takže vítame aj vás, pani Junos. Pani Junos bola nominovaná na Zacharovú cenu, pretože založila Inštitút pre e, slobodu a demokraciu a v tejto pozícii obhajovala slobodu Azerbajdžanu. Európsky parlament vyzýva vládu v Azerbajdžane, aby prepustila túto nevinnú ženu okamžite, keďže jej zdravotný stav sa dramaticky zhoršil. My sme sa pokosili poslať parlamentnú delegáciu do Azerbajdžanu, aby sme navštívili pani Junos, ale dodnes sa nám to nepodarilo. A preto tu vyslovne protestujem proti tomu, že našim kolegom bolo zabránené stretnúť sa e, s pani Junos zo strany azerbajdžanských orgánov. To nie je priateľné a preto sme veľmi radi, že je tu dnes jeho, jej dcéra. vážené dámy a páni. O mnoho lepšie, ako by som ho mohol opísať ja, to urobí krátky film, ktorý vám chcem ukázať skôr, ako odídem. Nech sa páči. Tieto pôsobivé scény hovoria o vás veľa, pán doktor Mukwebe. Ste fascinujúca osobnosť a zároveň skromný muž. Bojujete za slobodu a spravodlivosť. Upísali ste tomu svoj život. Staráte sa ako lekár o tých, ktorí boli postihnutí veľkým utrpením a snažíte sa ho zmierniť a predsa si vôbec nevieme predstaviť, akú biedu a utrpenie vidíte každý deň vo svojej práci. V mene svojich kolegov a kolegyň chcem vyjadriť e, náš obdiv a úctu voči tomu, čo robíte každý deň. Namiesto toho, aby ste sa odvrátili a dívali niekam inám, predsa e, len ste sa zapojili do tohto boja a stali ste sa nebojacným mužom. Mužom, ktorý sa stará o bete vojny, stará sa o ženy a dievčatá, ktoré sú obeťami sexuálneho násilia. Zmiernili ste utrpenie obrovského počtu žien a de- dievčat. Podali ste im pomocnú ruku, aby ste vyliečili ich zranenú dušu a ubolené telo. Znásilnenie sa používa ako zbraň vo vojne proti nevinným. A tieto strašné činy sú súčasťou stratégie, ako ste sám povedali. Znásilnenie sú vždy neľudské a brutálne a my ich odsudzujeme. Ale musíme aj konať, nielen rozprávať. A to znamená, že de facto Beztrestnosť pre tých, ktorí páchajú znásilnenia vo vojnových konfliktoch, sa musí skončiť. Keď znásilnenia sú nariadené tými, ktorí vydávajú rozkazy, tak potom ide o vojnový zločin. A títo vojnoví zločinci musia byť potrestaní tak ako iní vojnoví zločinci. a Konžskej demokratickej republike stále dochádza k masovým znásilneniam. Obrovské počty žien zažívajú to isté v Sýrii, v Iraku, Rwande, Bosne a Hercegovine a zažili to v iných ozbrojených konfliktoch. A takmer všetky tieto zločiny ostali nepotrestané. Európsky parlament žiada vládu Konskej demokratickej republiky, ako aj vlády iných postihnutých krajín, aby prevzali zodpovednosť, aby urobili všetko preto, aby zastavili okamžite tieto znásilnenia, aby urobili všetko preto, aby ukončili bezstrednosť pre tých, ktorí páchajú znásilnenia, aby urobili všetko preto, aby ženy mali e, voľný prístup k právnemu systému. E, vážený e, doktor Mukwege, oceňujeme vás Zacharovou cenou za vašu obdivohodnú prácu ako lekár a bojovník za dôstojnosť žien, za spravodlivosť vo vašej krajine. Dúfam, že sa vám spolu podarí ľudí informovať o tom, aby si uvedomili, že znásilnenie sa využíva ako vojnová zbraň a že je to odsudenia hodné konanie, ktoré musíme odsúdiť. Včera, eh, pán doktor Mukwege, ste povedali niečo v Európskom parlamente, čo na mňa eh, zapôsobilo. Povedali ste, že všetky tieto ženy eh, to, to ste povedali vy nám, že áno, vy teraz vnímate to tak, že e, tieto ženy, tieto devčatá majú e, štatút e, obete, čo sa im nestalo doma. Som naozaj hrdý na to, že túto cenu Zacharovú cenu môžeme odovzdať pánovi doktorovi Denise Mukwegemu z Konskej demokratickej republiky. Nech sa páči, pán doktor, máte slovo. Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, dámy a pani zastupcovia ľudu Európskej únie, vážení hostia, e, s veľkou skromnosťou a s veľkou nádejou dnes príjmam prísinu Sacharovú cenu za slobodu ducha. Tento rok ste si pripojili, e, ste si pripomenuli, pardon, ST, výročie prvej svetovej vojny. Európa si myslela, že to bola v tom čase posledná vojna a že zvíťazí civilizácia. Ale nie. Ukázalo sa o 30 rokov neskôr, že ľudské šialenstvo sa opäť dostalo, tak povedať, na scénu. Odvtedy ste sa rozhodli žiť v miery, žiť spolu v slobode, ktorá je orientovaná smerom k slobode a k prosperite. V bezpečnostnom kontexte, ktorý je čoraz viac nestabilný, kde máme čoraz viac krízových miest a regionov, najmä v bezprostrednom susedstve Európskej únie. Chcem sa poďakovať v prvom rade európskym poslancom za to, že takýmto spôsobom pritiahli pozornosť na tie ľudské tragédie, ktoré žijú a každodenne prežívajú e, ženy, ktoré sú obeťami znásilňovania sexuálneho násilia e, v východnom regióne Konskej demokratickej republiky. V svete, vo svete dnešnom, kde sa násilie banalizuje a má čoraz horšie formy, e, odmietnúť násilie, to znamená byť disidentom. Keď pritiahnete pozornosť na, svetu na potrebu chrániť ženy počas konfliktných e, záujmov, e, e, teda ozbrojených konfliktov, pardon, znamená to, že ste odmietli nezáujem v rámci, alebo nezáujem, nevšimanie si takéto veľkej humanitárnej katastrofy. A potvrdili ste, že ľudské práva a demokracia sú naďalej veľkými prioritami zahraničnej politiky EÚ. Toto cenou ste sa rozhodli zvýšiť viditeľnosť e, tých e, snah, ktoré vedú konžské e, ženy už 15 rokov a že ste takisto ste teda uznali ich utrpenie, ale zároveň ich dôstojnosť a ich odhodlanie a odvahu. Vážený pán predseda, Región, kde ja žijem, patrí medzi najbohatšie na svete. Napriek tomu ale e, drvivá väčšina obyvateľov tohto regiónu e, žije v extrémnej chudobe a spolu s ňou ide ruka v ruke aj e, otázka nesačnej bezpečnosti a zlého riadenia krajiny. A ženské tela sú naozaj <laughs> používané ako vojnová zbraň. Tie dôsledky sú naozaj mnohé a majú dopad na celú spoločnosť. Vlastne sa rozpadá rodinná bunka, e, sociálna, sociálne tkanivo sa e, ničí. Ľudia e, žijú de facto v otroctve alebo musia ísť do exilu v tejto tak povediať, militarizovanej ekonomiky, kde tí miestni bojovníci majú oveľa väčší vplyv ako nejaký právny štát. Inštitúcie e, konského štátu sú veľmi krehké a nie sú schopné chrániť, ochraňovať obyvateľov alebo plniť ich základné ľudské požiadavky. Vážený pán predseda, len málo dni v roku e, správy z môjho regiónu neprinášajú nejaké dramatické informácie. Len minulý týždeň viac ako 50 ľudí bolo zavraždených mačetami v regióne Beny v rámci Severného Kivu. Pričom ak boli ženy tehotné, tak tým boli im rozrezané brucha a e, ich e, nenarodené deti e, tiež zavraždené. A e, počas 1,5 mesiaca 200 ľudí bolo takýmto a podobným spôsobom zavraždených. Ja, ako každý normálny človek, chcem uh, už nehovoriť o týchto zločinoch, uh, ktoré sú naozaj uh, strašné a ktorým trpia moji priatelia. Ale ako môžem o tom nehovoriť, keď už uh, 5, uh, 15 rokov vidíme že situácia takýmto spôsobom e, pokračuje. Ako môžeme o tom nehovoriť, keď vieme, že tieto zločiny proti ľudskosti sú planifikované e, s istými ekonomickými motiváciami. Ako môžeme o tom nehovoriť, keď tieto isté ekonomické dôvody e, vlastne vedú k tomu, že sa znásilňovanie využíva ako vojnová stratégia. Každá žena, ktorá je znásilnená, ja si ju identifikujem vlastne s mojou ženou. A každá matka, ktorá je znásilnená, Každá matka, ktorá je znásilnená, je to akoby e, bola znásilnená moja matka. A každé dieťa, ktoré je znásilnené, to identifikujem s mojimi deťmi. Ako teda môžeme o takéto veci, ako by sme mohli o, takom, o takéto veci nerozprávať? aký človek by mohol nehovoriť, keď dostanete 6-mesačné e, e, dieťa na stôl, ktoré, e, ktorého vagina bola e, zničená či už penetráciou alebo chemickými e, výrobkami. Sú to katastrofálne akty násilia a znasilňovania a treba, aby sme nereagovali. V mojej krajine sú e, tisíce žien, ktoré sú znásilnené a mnohé milióny, milióny detí, ktoré sú e, vlastne narodené ako výsledok takéhoto znásilňovania. A samozrejme viac ako milión ľudí tam zomrelo, zomrelo na následky tohto konfliktu. inde na svete. Ľudia sú škandalizovaní týmito skutočnosťami, ale v našej spoločnosti si to prečítate e, v novinách ako nejaké chladné informácie, bez toho, aby spoločnosť na to reagovala, pretože už e, prežila toľko násilia, že na to nedokáže iným spôsobom reagovať. Príliš veľa času a energie sme už e, venovali tomu, aby sme napravali následky takéhoto násilia. Teraz je na čase venovať sa jeho príčinám. Tisícky e, obetí ukazujú a hovoria o tom, že ľudia v Kongu chcú mať spravodlivosť, chcú mať mier a chcú dosiahnuť zmenu. Treba naozaj konať. Konkrétne riešenia existujú a vyžadujú si reálnu e, politickú vôľu. Nachádzame sa v kritickom e, momente. Máme tu v rámcový, rámcovú dohodu pre mier, e, bezpečnosť a spoluprácu, ktorá e, bola podpísaná v roku 2013 v Addis ABB. A to je dokument, ktorý nemôže zostať iba nejakými písmenami vy ste historický partner našej krajiny, ste veľkým, e, asi najväčším vlastne donorom aj finančných, e, finančnej pomoci a my chceme požiadať preto Európsku úniu a členské štáty, aby podporili revitalizáciu e, implementácie týchto dohôd, aby ste využili všetky nástroje, ktoré máte k dispozícii aj finančné, aj ekonomické, aj politické, diplomatické, aby ste prispeli k riešeniu konfliktov v regióne Veľkých jazier. V Konskej demokratickej republike konsolidácia štátu a znovu nastolenie bezpečnosti e, na východe krajiny, to sú najväčšie priority. Reforma bezpečnostného sektoru patrí medzi najdôležitejšie inštitucionálne reformy a je vlastne základom snahy e, o spustenie hlavnej alebo dobre fungovanie hlavnej zodpovednosti konského štátu a to je ochrana jeho občanov. E, spravodlivosť by e, e, mala fungovať takým spôsobom, že už nebude beztrestná takáto trestná činnosť, tie najhoršie zločiny vrátane sexuálneho násilia. Nemôže, možno mať rozvoj a mier, pokiaľ nebudeme rešpektovať ľudské práva nebude teda mier ani ekonomický rozvoj, pokiaľ nebudeme rešpektovať ľudské práva, pokiaľ nebudeme e, nejakým spôsobom prinašať reparácie aj pre e, obete týchto zločinov, e, pokiaľ nebudeme istým spôsobom mm, vykonávať de facto lustráciu bezpečnostných jednotiek a pokiaľ nebudeme mať pripravené nástroje na zmierenie. Ľudské práva to je základná hodnota Európskej únie, ale takisto je to aj cieľ, ktorý vy vo vašich zahraničných vzťahoch veľmi zdôrazňujete, podporujete mier, podporujete rozvoj a demokraciu a takisto aj e, právny štát. My si myslíme, že toto je tá naozaj pridaná hodnota Európskej únie v porovnaní s inými medzinárodnými partnermi. Ale je tu aj realpolitik a tá častokrát ukazuje, že geostrategické záujmy alebo ekonomické záujmy sú dôležitejšie ako rešpektovanie a chránenie ľudských práv. Návrh nariadenia Európskej komisie, pokiaľ ide o zodpovedné e, dodávky minerálov, ktorú budete tu, na parlamente, tu v parlamente na riešiť, to by e, to je dôležitá e, súčasť e, práve e, takýchto postupov. Anafri. A mal by sa venovať aj tým produktom, ktoré sa ukončujú v rámci výrobného procesu tu na západe a e, ktoré pochádzajú pôvodne z, z Afriky. My chceme povedať že ľudské práva a ľudská dôstojnosť by mali byť na prvom mieste, mali by predchádzať ekonomickým alebo finančným záujmom. Naša krajina má veľký potenciál a keby ten obchod bol e, zodpovednejší, transparentnejší, e, Kongo má schopnosť e, dobre sa rozvíjať, samos, krama, sa, krajina sama sa rozvíjať Máme ľudské zdroje, ktoré momentálne ale nie je možné využívať e, v prospech všetkých e, ľudí, ktorí by si e, vyžadoval kontext bez teda respektíve ten kontext, ktorý máme momentálne my, je ani mier, ani vojna. Tam sa vlastne v súčasnosti nachádzame. Táto cena, ktorú ste nám dali, samozrejme bude mať zmysel iba vtedy, keď nás podporíte aj v tej snahe o spravodlivosť a demokraciu. Čiže my chceme túto cenu venovať všetkým obetiam E, sexuálne násilia aj v našej krajine, aj všade na svete. Sme presvedčení, že zmeny prídu zo strany týchto odvážnych žien, ktoré sú dôstojné, ktoré sú odhodlané a to sú tí ľudia, ktorí sú zdrojmi našej inšpirácie každý deň. Takisto túto scénu chceme venovať e, všetkým ľuďom, ktorí obhajujú ľudské práva a ktorí každý deň pracujú časokrát vo veľmi náročných podmienkách e, v prospech kultúry mieru, v, prospech možnosti obetí získať naspäť svoje e, práva. Takisto chceme e, oceniť profesionalizmus a odhodlanie všetkých e, zamestnancov panzi a takisto aj našich partnerov, ktorí pomáhajú našu prácu vykonávať a tu myslím najmä na humanitárnu agentúru ECHO, tu z Európskej únie, ktorá nás už 10 rokov podporuje. Bez vás by sme dnes tu určite neboli. Spoločne ľudia, e, ktorí príjmajú politické rozhodnutia, aktéry, občianske spoločnosti a občania, muži aj ženy, ženy musíme spoločne nakresliť alebo načrtnúť istú červenú čiaru proti používaniu znásilňovania ako istej vojnovej e, zbrane a musíme vytvoriť lepšiu budúcnosť pre naše deti a pre našich vnúkov e, a umožniť tým ľuďom, ktorí už doteraz trpeli, aby do budúcna mohli žiť dôstojnejšie a vo väčšej slobode. Vážený pán predseda, vážení europoslanci, na záver by som sa chcel e, z tohto fóra obrátiť na občanov mojej krajiny, ktorí sú tu mnohí, ktorí prišli. Takže, e, vážení e, občania Konskej demokratickej republiky. Naša krajina patrí nám. Jej prírodné zdroje, ľudské zdroje, inštitúcie, jej osud, to všetko sú veci, ktoré vychádzajú e, z našej zodpovednosti. Je to naša úloha. My e, musíme si pripraviť naše zákony kvalitne, našu spravodlivosť, našu vládu, aby e, slúžili všetkým nám a nie iba niektorým. Sacharová cena, ktorú sme dostali od Európskeho parlamentu, je vaša cena. A je to symbol e, slobody myslenia. Je to právo, ktoré nám bolo odňaté. Je to právo, ktoré podľa, niekedy to vyzerá, ako keby sme ho, sa ho vzdali na základe týchto hrôz a tej opresie, ale je to právo, ktoré máme naďalej. A Európsky ľud prostredníctvom svojich poslancov nám dnes e, podáva ruku, aby sme toto právo opäť e, získali späť. Chcú nás podporiť v našom boji pre slobodu, mier, spravodlivosť a pokrok. V súčasnosti e, a dnes Európa vyjadruje svoju solidaritu. Chce kráčať spolu s nami e, v prospech e, vytvorenia dôstojného konského života. Teda zjednoďme sa a kráčeme spolu e, s nimi, aby sme konečne my mohli mať víziu lepšej budúcnosti. Naša krajina je chora, ale spoločne s našimi priateľmi na celom svete my môžeme pomôcť e, e, zachrániť túto krajinu a vyliečiť ju. Ďakujem pekne.